na tejto mimoriadnej schôdzi nemáme ani nič zo strany predsedu, takže rovno k bodu 3. Presadzovanie kontrol na základe príslušných databáz na vonkajšej hranici, vonkajších hraniciach. Nechali sme preveriť pozmeňujúce návrhy zo strany právnej služby, ako je obvykle, a dostali sme na vedomie že niektoré z pozmenujúcich návrhov, ktoré predložil pán Schaffhauser, nemôžu byť dané na hlasovanie, pretože presahujú pôsobnosť tohto výboru. Napríklad právny základ je tam vypustený a je nahradený právnym základom z deklarácie alebo vyhlásenia o ľudských právach. Samozrejme, cituje sa tam často táto deklarácia ľudských práv, ale nemôže tvoriť právny základ pre takéto právne akty. A z tohto dôvodu vám chcem povedať, že aj z dôvodu takýchto oznámení a po preskúmaní mojou osobou 84, 75, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 z tohto dôvodu nebudú dané na hlasovanie, nebudú povolené, teda pripustené. Samozrejme o iných pozmeňujúcich návrhoch pána Schaffhausera budeme hlasovať. E, sú nejaké námietky? Nie. Takže takýmto spôsobom je to schválené. Teraz sa dostávame k bežnému hlasovaniu. Počul som ale, že pán Tenok e, má návrh k hlasovaniu, alebo? Nech sa páči, pán Tenok. Chcel som spomenúť inú vec, pán predseda. Máme hlasovanie v bloku o správach, ktoré sa týkajú kontrol e, na základe tých e, relevantných databáz. Ja predpokladám, že väčšina skupín, veľkých skupín e, je proti Schaffhauserovým pozmeňujúcim návrhom a keby sme to vybavili v rámci jedného kroku, tak by to zrýchlilo celý, celý postup. To nie je alternatívny návrh, ale dodatočný návrh časť tých pozmeňujúcich návrhov je vybavená. Ostatné, samozrejme pozmeňujúce návrhy môžeme odhlasovať v bloku. Je niekto proti? Nie. Nech sa páči. Ďakujem. Pozmeňujúce návrhy sa nemajú hlasovať po blokoch treba o nich hlasovať jednotlivo, lebo iba takto má význam a preto ja nemôžem akceptovať, aby sme hlasovali spoločne o všetkých týchto pozmeňujúcich návrhoch bez toho, aby sme si ich preštudovali. Ďakujem. E, e, e a pomalšie prosím, aby tlmočníci mali čas tlmočiť. Hovorím, že nesúhlasím s návrhom, nemôžeme hlasovať blok bez toho, aby sme preskúmali, aby mohli sa vyjadriť ku jednotlivo ku každému pozmenujúcemu návrhu, lebo sú jednotlivé a nemôžeme ich všetky hodiť do jedného vreca a spoločne o nich hlasovať. S týmto návrhom nesúhlasím. Stimmen, ob über diese Anträge Budeme teda hlasovať o tom, či môžeme riešiť tieto pozmeňujúce návrhy blokovým spôsobom. Kto je za to, aby návrhy pána Schaffhausera boli hlasované po bloku, alebo nie? Tak kto je proti takémuto návrhu? Zdržal sa niekto? Tým pádom je to rozhodnuté a preto chcem poprosiť, aby sme to vybavili možno na začiatku. Kto je za pozmeňujúce návrhy pána Schaffhausera? Prosím, hlasujte. Ruka hore. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Tým pádom sú pozmeňujúce návrhy pána Šahlazera odmietnuté. 76 pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 77 za, proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 79 za, proti? Zdržali sa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 ak to bude veľmi tesné, tak nám dajte prosím vedieť, ak to bude vyzerať. Tesné. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 21 za, 35, 36 proti. 78 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Veržia, môžeme teraz od 22 až po 27 to vyriešiť po bloku? Nie. Dvadsaťdva za, 22, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 24, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 25, kto je za, proti, toto skontrolujeme. It's closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 32-27. Pričom jeden sa zdržal. 26, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 27 za. Proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 30 za. To bola Schaffhauser, predchádzajúci pozmenujúci návrh. Schaffhauser je už vybavený. 30. Kto je teda za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. To odpadá. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 34 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 37. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 40, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 45, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 52 nie, pardon, 55, kto je za, 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kto je za stanovisko ako také? Budeme hlasovať elektronicky. And Kati? Das Ergebnis ist geschlossen. Der Správa bola schválená, 52 hlasov za, 8 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem, že dávaš na mňa pozor. Ja som tiež hlasoval, aby pán predseda. Správa o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. Spravodajca Javier Nart chce sa ešte vyjadriť, pán spravodajca, nie je to tak, takže prejdeme priamo k hlasovaniu. 71 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 11 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 100, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 102 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 101, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 104 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 12, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 103. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržal sa niekto prijaté. Teraz 108. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 109. Za proti zdržal sa niekto zamietnuté, 110 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté, 111 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté, 14 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté, 112 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté, 113 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 114 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromis 5, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Teraz sa dostávame k 118. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 119 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Dobre, 119 skontrolujeme. Koniec hlasovania. 30 za, 31 proti tým pádom zamietnuté. Jeden hlas proti. Viac. Áno, aj keď si pozrieme tie počty, už je to, už je to tak. Dobrý pokus každopádne, pán Fanovan. To bola 118, teraz 119, kto je za, kto je to bola 119, tak potom 120. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Kontrola. 120. Kontrolujeme. Ale potom mi dá priateľ whisky. 31.30. Takže schválený ja, teda platím potom. Wir kommen dann zum Antrag. Návrh 16 a 122, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. Bolo by to pridrahé. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 27 proti, schválené. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 126 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 127 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 128 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 18 129 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. Myslím, že to bolo jasné. Socialisti to rozhodli inak, pán Tenok. 130, kto je za? Proti, kto sa zdržiava? Schválené. 131, 132, kto je za? Proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. 133 za proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 19 za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. 19 si overíme elektronicky, elektroni- pardon, hlasovanie aj uzatváram v tejto chvíli. Schválené, 34 za, 25 proti, jeden sa zdržal hlasovania, 134 za, proti, Overíme si aj tento návrh. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 34 proti, zamietnuté. Z 35, 136 za, proti. Kto sa zdržiava zamietnuté? Pán Tenok, tak to bude za škótsku whisky, ale hlasovanie som aj uzatvoril. 19 za, 42 proti, 1 sa zdržal hlasovania, zamietnuté. Dvadsať a 137, kto je za? Proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 138 za, proti. 138 za, proti. Kto sa zdržiava schválené. 39 za, proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. 140 za, proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. 141 za, proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. 142 za, proti. Kto sa zdržiava schválené. 143 za, proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. 21 145 <clears throat> za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. Zatváram hlasovanie 33 za, 27 proti, prijaté. 23 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 147 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 24, 148 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 149, 150 za, proti, kto sa zdržiava, overíme si to. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 151 za, proti, kto sa zdržiava. Aj to si overíme. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 152 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 25 a 153 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 26 a 154 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 157 za, proti, kto sa zdržiava, to si overíme elektronicky. Hlasujte. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. nemôžem vždy zohľadňovať piatich, ktorí nemajú E, elektronickú hlasovaciu kartu, ale môžeme si to zopakovať ešte raz, snáď to teraz bude fungovať. Uzatváram hlasovanie. Dobre, je to zamietnuté. ...158 za, proti. Kto sa zdržíva zamietnuté? 28 a 159 za, proti kto sa zdržiava schválené, kompromis 8 za, proti kto sa zdržiava schválené, návrh 30 za, proti kto sa zdržiava zamietnuté, 164 za, proti kto sa zdržiava zamietnuté, 166 za, proti kto sa zdržiava zamietnuté, 165 za, proti kto sa zdržiava zamietnuté, 167 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 168 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 130, pardon, 31, 169, 170 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 174 za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 175 za, proti, to sa zdržiava, to si overíme. Hlasovanie aj uzatváram. Zamietnuté. 176 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. Sto sedemdesiat teda overovanie elektronicky. Tu niečo asi nesedí. Hlasujeme ešte raz, teda o 176. -ke. Uzatváram hlasovanie. Schválené 32 za, 29 proti. 177 za. Proti, kto sa zdržíva schválené. 178 za. Proti, kto sa zdržíva schválené. 180 za. Proti, kto sa zdržiava. Overíme si to. Hlasovanie končím. Pán, pán Plenkovič, eh, budete ma musieť eh, nahra, nahradiť. Ja musím ísť na letisko, letím do Berlína. Inak to nestihnem, takže pán Plenkovič ma nahradí. 179 za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté. Ja mám pocit, že pri návrhoch Sakorafa a Šava to vždy dopadne rovnako. A mohli by sme teda uplatniť ten istý princíp aj na návrhy Sakorafa? Je, je, je toho veľa. Už máme len 4 strany. Ne, pardon, to je, to, to je 10 strán, opravuje sa predsedajúci. Na, teda návrh pána Galera. Ja nemám hlasovací zoznam všetkých eh, skupín, je to iba váš eh, dojem. Ďakujem. Ako je možné zničiť prácu jedného z kolegov bez toho, že by sme ho preskúmali. Mali by sme hlasovať e, v poradí tak, ako je určené. Okay. We will continue the vote as Takže pokračujeme v hlasovaní. Okay. Yeah, okay. Hello, we will continue the vote as it was, okay? Pokračujeme v hlasovaní 179 to už bolo odhlasované. 33 a 181 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 34 a 183 za. Proti. Kto sa zdržiava? Hlasovanie zamietnuté. 182 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 184 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 185 za proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 35 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 186 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 188 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 187 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 189 za, proti, kto sa zdržiava hlasovanie zamietnuté, 190 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 192 190, môžeme si to overiť, bolo to aj ale jasné, takže elektronicky 190. -ke. Uzatváram hlasovanie. E, prešlo to, aj keď to tak nevyzeralo. 192 za, proti. to sa zdržiava? Teraz nedvíhate ruky, takže musí to byť elektronicky 192. Zamietnuté. 34 proti, 24 za. 191 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 194 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme, je to tesné. 194 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 27 proti, schválené. 195 za. Proti. To sa zdržiava hlasovanie. Zamietnuté. 197 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 196 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 198 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 200 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to, nie je to jednoznačné. Close the vote. Hlasovanie uzatváram. Mm, neprešlo to. 199 za, proti. To sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 38 za. Dvíhajte ruky proti. To sa zdržíva zamietnuté. 201 za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Radšej si to ale overíme. Close the vote. Hlasovanie uzatváram. 23 za, 36 proti, zamietnuté. 202 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? E, žiaľ, nedvíhate ruky, musíme si to overiť, aj keď to lutujem. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 36, 34 proti, zamietnuté. 39 a 203 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 204 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 205 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 206 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Dvesto sedem za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 208 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 209 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Bez, 210 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 40 a 211 a 212 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. To si radšej overíme. Uzatváram hlasovanie. 33 za, 25 proti, schválené, 213 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, 214 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, myslím, že je to zamietnuté, ale radšej si to overíme. Uzatváram hlasovanie. Áno, zamietnuté 22 za, 36 proti. 215 za, proti. Zo sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 41 a 216 za, proti. Zo sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 217 za, proti. Zo sa zdržiava hlasovania schválené. 218 za, proti. Zo sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 42 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 219 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 220 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Kompromis 10 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 223 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania schválené. 224 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté. 225 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania schválené. Pardon, zamietnuté. 226 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté. 227 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania. To si radšej overíme 227 elektronicky. Hlasovanie uzatváram. 23 za, 34 proti, zamietnuté. 228 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. 229 za, <clears throat> proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. 230 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 231 za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené, 232 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, to si radšej overíme, 232. Uzatváram hlasovanie. 29 e, za, 28 proti, schválené. 233 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté. 236 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté. 234 za, proti. Niektorí hlasujete aj tak, aj tak, takže si to overíme. 234. Končím hlasovanie. 13 za, 45 proti. Takto to vôbec nevyzeralo. 43 lomeno 235 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 237 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 238 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 239 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 240 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 241 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 44 za, proti, zdržali sa, prijatí. 242 za, proti, zdržali sa, prijatí. 2, 4, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 2, 4, 4 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, 244. Končím hlasovanie, 23 za, 35 proti, zamieta sa, 245 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, Želáte si overiť? Ja si myslím, že teraz to bolo jasné, ale ak si prajete, tak to urobíme. Dávam hlasovať elektronicky o 245. -ke. Zamietnutý 36 k 23. 246, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 247 za, proti, zdržali sa, prijatý. 248 za, proti, zdržali sa prijatí, 249 za, proti, zdržali sa prijatí, 250 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 za, 29 proti. takže to prešlo. 45 lomené 251 za proti. Kto je proti? Zamieta sa. 252 za proti. Zdržali sa, zamieta sa. 253 za proti. Zdržali sa, zamieta sa. 46 bola stiahnutá, 254 za. Zdrž sa, zamieta sa. 256 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to pre vás jednoduchšie, keď hovorím po anglicky. Uh, Tam sme mali nejaké problémy v tom, čo ste počuli. V slúchadlách 256, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 261 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 lomene 263 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Končím hlasovanie. 33 za 25 proti prijatý. 262 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Uh, let's check it. To... Overiť, overíme elektronicky 262. Ešte chyba niekoľko hlasov. Končím hlasovanie. 22 za, 35 proti. Look from this perspective, looks, uh... 264, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme. Nebolo to jasné. 264 hlasujeme. Končím hlasovanie. 35 za, 22 proti. Schváľuje sa. 49 za. Pardon, odpada 49, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Článok 267 za, proti, zdržali sa. Socialisti sú za alebo proti. V tom prípade je to schválené. 267 overíme elektronicky. Zdá sa, že v rámci niektorých skupín je dosť rozdielne hlasovanie 24 za, 35 proti, zamieta sa, 268 za, EPP je za, proti, zdržali sa, prijatí. 269, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 270 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 51, 272, zamietnutý. 273 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 274 za, proti zdržali sa zamietnutí, 275 za, proti zdržali sa zamietnutí, 275 za, proti zdržali sa zamietnutí, 276 za, proti zdržali sa zamietnutí, 277 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 978 za, proti zdržali sa zamietnutí, 279 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 280 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 281 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 56 lomeno 282 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 283 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 284 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 285 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 286 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 287 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Os... To bolo jasné, že to bolo zamietnuté. 288 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky to je zase rôznorodé hlasovanie. Hlasujeme elektronicky 288. Končím hlasovanie 31 za, 25 proti, schválený. 279 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 290 za, proti, zdržali sa Myslím, že to prešlo, ale overíme si elektronicky 290. Končím hlasovanie 30 za, 25 proti, prijaté 291 za, proti, zdržali sa. Prosím, overíme elektronicky, nebolo to jasné. Končím hlasovanie. 23 za, 33 proti, zamieta sa, 292 za, proti, zdržali sa, prijatí, 293 za, proti, zdržali sa, overíme. 293 overujeme elektronicky. Končím hlasovanie. 24 za, 34 proti zamietnutý, 294 za, proti, zdržali sa asi tiež zamietnuté, 295 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 296 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 297 za, proti, zdržali sa prijatí, 298 za, proti, zdržali sa zamietnutí, zamietnutý 299 za, proti zdržali sa zamietnutý 300 za, proti zdržali sa zamietnutý 301 za, proti zdržali sa zamietnutý 302 za, proti zdržali sa zamietnutý 303 za, proti zdržali sa zamietnutý 304 za, proti 304, kto je za, proti, zdržali sa Overíme elektronicky. Končím hlasovanie. 29 za, 28 proti, prijatý, 305 za, pro, 305 za, proti, zdržali sa. Overíme. Nebolo jasné, overujeme. Končím hlasovanie. 24 za, 33 proti, zamietnutý, 306 za, proti, zdržali sa, overíme. Sorry, the big groups are voting differently. Ospravedlňujem sa, ale vo veľkých skupinách ľudia hlasujú rôzne. 306 končím hlasovanie, 23 za 31 proti zamietnutý, 307 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 308 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 309 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 310 za, proti, zdržali sa, overíme. 310 overujeme. Končím hlasovanie. 29 za, 29 proti. Prijatý. 311 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 59 za, proti. Zdržali sa prijatí. 312 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 313 za, proti Overím elektronicky 313. -ku. Končím hlasovanie. 23 za, 34 proti, zamieta sa kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Tristo dvadsať za, proti, zdržali sa prijatí. 321 za, proti, zdržali sa prijatí. 323 za, proti, overíme elektronicky. Dvadsaťtri za, 34 proti, zamieta sa. 322 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 61 lomeno 325 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 324 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 326 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si 326. Overujeme pozmeňujúci návrh 326. Končím hlasovanie. 33 za, 22 proti prijatý. 327, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 328 za, proti, 328 za, proti, zdržali sa, overíme, nebolo to jasné. Končím hlasovanie. 24 za, 33 proti, 329 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 330 za, proti, zdržali sa prijatí, 331 lomené 332 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 333 za, proti, Držali sa. Overíme 333. Končím hlasovanie. 30 za, 27 proti je prijaté. 30, 334 nie, spravedlňujem sa, odpadá. 62 lomené 335 za, proti 337. Ospravedlňujem sa 337 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 338 za, proti, zdržali sa, prijatí, 63 lomené 339 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 340 za, proti, Zdržali sa, overím elektronicky. 340. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 za, 28 proti, zamieta sa, 341 za, proti, zdržali sa. Tiež musíme overiť elektronicky, 341. Ďakujem. 25 za, 32 proti, zamieta sa. 342 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 343 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky. 343 elektronické hlasovanie. prijatý. 33, 26, 3, 4, 4 za. Prosím, zvihnite ruky, kto ste za 3, 4, 4 proti. Zdržali sa, že to, povedal by som, že je to prijaté, 3, 4, 5 za, proti. Zdržali sa, zamietnutý, 3, 4, 6 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa, 347 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. ...351 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 352 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 353 za, proti, zdržali sa, prijatí. 65 lomené 354 za, proti, zdržali sa prijatí, 355 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, ale radšej si to overíme. 355 hlasujeme. Končím hlasovanie 23 za, 34 proti. Zamieta sa. 356 za, proti, držali sa, zamieta sa, 357 za, proti, držali sa, zamieta sa, 358 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 359 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 66 za, proti, zdržali sa, prijatí, 360 nie 67 lomené 361 za proti zdržali sa prijatí 362 za proti zdržali sa prijatí Práve sme hlasovali o 362, bola prijatá kompromis 15 za proti zdržali sa prijatí, 363 za proti zdržali sa overíme, 365. Končím hlasovanie. 29 za, 28 proti, 366 za, proti, zdržali sa prijatí, 69 za, proti, zdržali sa prijatí, 367, pardon, opravuje sa rečník, odpadá, 368 za, proti, zdržali sa prijatí, 70 lomené 370 lomené 371 za proti zdržali sa prijaté, 372 za proti zdržali sa prijatí. Teraz hlasujeme o úvodných ustanoveniach 72 za proti zdržali sa zamieta sa 73 za proti nie, nie, to nebudem overovať 73 kto je za Nebudem overovať 72. Ak môžete si vedľa mňa sadnúť a môžete to odtiaľto overovať. 73, kto je za? Against. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 74 za, proti. Zdržali sa, prijatí. 75 za, proti. Zdržali sa, zamietnutí. 76 za, proti, zdržali sa prijatí, 77 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky 77. Končím hlasovanie. 23 za, 33 proti. Zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Ideme ďalej. Kompromis 2. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 3 lomené 85 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 84 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 4 za. Nie, nebudem to overovať, bolo to úplne jasné. Ja viem, že vy to nevidíte, ale ja to odtiaľ to dobre vidím. 86 za, proti, zdržali sa prijatí. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 6 lomené 89 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 90 za, proti, zdržali sa zamieta sa 8 lomeno 91 za, proti zdržali sa, overíme elektronicky. Končím hlasovanie, zamieta sa 35 hlasov proti, 92 za proti, zdržali sa. Kto je proti, zdržali sa? Overíme elektronicky. Končím hlasovanie 36 za, 20 proti, prijaté 9, 93 za, proti, stržali sa, zamieta sa, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 96 za, proti, zdržali sa prijatí, 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 98 za, proti, zdržali sa. Overíme 98. Končím hlasovanie. 32 za, 26 proti prijatí, 99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom e, stanovisku. Končím hlasovanie 41 za, 8 proti prijatí. Tough vote. It was not clear. Pozdravňa. No. no. Dear colleagues, could you... Drahé kolegyne, kolegovia, posaďte sa prosím. Tí z vás, ktorí chcú odísť, tak odíďte, pretože teraz príde pán Zvizdič. Could you please take your seats and those who want to have a chat, they can either leave the room or be... Prosím, posadte sa tí z vás, ktorí chcú diskutovať, tak opustite, prosím, sálu alebo to nejak zariate. Chcel by som prejsť vodu číslo 5 a tým je výmena názorov s predsedom Rady ministrov Bosny a Hercegoviny, premiérom Denisom Zvizdičom. Začne vás pozdravľam u Európskom parlamentu, výboru za ja vás pozvítam v Európskom parlamente vo výbore pre zahraničné vzťahy. Chcel by som e, takisto e, privítať pani Lídiu Topič, ktorá je reprezentantkou Bosny a Hercegoviny v Európskej únii. Ja som veľmi rád, pán predseda Hvizdič, že ste tu medzi nami v parlamente pred niekoľkými mesiacmi. Bosna požiadala, podala prihlášku do E, Európskej únie a zostáva niekoľko dní na to, aby delegácia nášho e, výboru navštívila Sarajevo a Mostar, aby sa na mieste oboznámila so situáciou ohľadne reforiem v Bosne a Hercegovine a ako, sa, ako vyplníte tieto záväzky, ktoré ste prijali. Rovnako Rada ministrov prijala rozhodnutie že si od komisie vyžiada správu o kandidatúre Bosny a Hercegoviny do Európskej únie. Je to veľmi delikátne rozhodnutie, vyžaduje si podporu členských štátov. Ja dúfam, že to bude schválené e, počas holandského predsedníctva a, a ak nie tak, počas e, slovenského e, predsedníctva. A E, potom tu máme novú dynamiku v inštitúciách. Ja si myslím, že Bosna e, privíta toto riešenie a myslím si, že e, treba privítať všetko úsilie zo strany Európskej únie. Rovnako tu máme aplikáciu aso- asociačnej dohody a stabilizačnej dohody. Aj tam to závisí od stavu reforiem a je tu ešte celá séria dohôd, e, ktoré sú vo veľmi pokročilom štádiu a chcel by som o tom hovoriť ešte. Deta- chcel, dúfam, že o tom budete hovoriť detailnejšie. Rovnako je tu aj koordinačný e, mechanizmus, o ktorom sa hovorilo v posledných rokoch. A toto je veľmi dôležité pre správne fungovanie celého procesu. A teraz vám dávam slovo na 15 minút. My veľmi ľutujeme toto oneskorenie, ale mali sme veľmi dôležité hlasovanie a preto toto oneskorenie a určite potom vám e, prítomní poslanci položia otázku. Ďakujem, mikrofón si musí zapnúť host. Vážené dámy a gospodo, Vážené dámy a vážení páni, je to pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť medzi vami. Ďakujem za vaše pozvanie. Um, myslím si, že je to naozaj veľmi e, taký zlomový bod na našej ceste do Európskej únie. Ja by som chcel najskôr povedať, že Bosna a Hercegovina je plne odhodlaná integrovať sa do Európskej únie a naše prijatie do Európskej e, únie je našou maximálnou prioritou z hľadiska zahraničnej politiky. Vidíme, že v tomto smere je pred nami veľa víziev vnútorných, vonkajších, bezpečnostných. Je tu teroristická hrozba, ktorá má čoraz väčšie svetové rozmery a preto my nemáme inú alternatívu ako euroatlantickú integráciu. Pre nás je nevyhnutné a základný kalendár, ktorý nám umožní naše ciele dosiahnuť. Európska integrácia je hybnou silou demokracie, e, infraštruktúr, energie na všetko, čo je potrebné v Bosne a Hercegovine dosiahnuť. A preto prijatie do Európskej únie si vyžaduje všeobecný pokrok v našej krajine. A preto by som opätovne e, chcel zdôrazniť niečo, čo už som veľakrát povedal, že európska cesta Bosny a Hercegoviny môže byť veľmi trnistá, ale nemáme alternatívu. Dámy a páni, po mnohých rokoch e, tento nový impuls je niečo veľmi dôležité pre nás všetkých my máme túto anglo, anglicko-nemeckú iniciatívu, ktorá nám je veľmi nápomocná. Rada ministrov, ktorú zastupujem, ma požiadala, aby som za túto iniciatívu poďakoval. Videli sme, že vďaka e, zmene priorít sa odblokovala naša cesta do Európskej únie a my musíme aplikovať tieto ekonomické e, zmeny, pretože, my musí, pretože musíme mať na zreteli zlepšenie života našich občanov a to je ten najefektívnejší nástroj, ktorý naozaj sa veľmi dobre vydaril a my vidíme, že je tu obnovená politická vôľa v tomto smere. Odpovedali sme na e, túto výzvu e, politickou vôľou a odhodlaním všetkých lídrov Bosny a Hercegoviny a v parlamentu na všetkých vládnych úrovniach. A my sme pevne e, odhodlaní, že toto je naša európska cesta. A takisto na všetkých úrovniach sme sa veľmi usilovali preto, aby sme splnili podmienky, ktoré sú pred nami, aby sme splnili tieto podmienky a dostali sa do Európy táto cesta bola veľmi zložitá, pretože splni, plniť tieto reformy je veľmi komplikované a často aj bolestivé, pretože si to vyžaduje zmenu mentality. Ale vďaka týmto výzvam e, sme sa mohli sústrediť na priority a síce na následnú integráciu Bosny a Hercegoviny do EÚ. Rada ministrov Bosny a Hercegoviny, ako aj všetky úrady, spustili proces európskej integrácie. A v tomto volebnom období e, môžeme ho považovať za e, obrodenie e, integračného procesu a spustenie nových reforiem. Dámy a páni, ako viete, Bosna a Hercegovina vo februári tohto roku predložila svoju kandidatúru e, do EÚ a to je taký zlom na našej ceste do EÚ a znamená to aj otvorenie novej kapitoly v našich vzťahoch, hodnoty, na ktorých sa zakladá EÚ, e, solidarita, spravodlivosť, rovnosť, príležitosti. To sú niektoré E, veci, e, na ktorých stojí ten hlavný rámec prosperity a e, slobody. Bosna a Hercegovina svojou kandidatúrou preukázala, že je odhodlaná stať sa súčasťou európskej rodiny. A preto ja dúfam, že naše úsilie, ktoré až doteraz sme vyvinuli a že naše nadšenie bude náležite uznané a že veľmi skoro prinesie svoje ovocie a odrazí sa aj v podpore, ktorú nám dáte e, pri plnení tých víziev, ktoré e, pred nami stoja. Ide tu predovšetkým o, tu, o ten dotazník, o ktorom som už hovoril. E, štatút kandidátov e, pre Európsku úniu nie je viac ako formalitou, ale pre nás, pre moju krajinu, a pre našich občanov, ktorí v 80% chcú vstúpiť do Európskej únie, je to krok vpred, väčšia stabilita a socioekonomická prosperita. A my preto e, chceme prijať opatrenia, a ktoré sme už aj aplikovali a ja vás chcem teraz s nimi oboznámiť. Chcem zdôrazniť, že pracujeme na splnení podmienok, ktoré nám ešte zostávajú pred nami a chcem vás ubezpečiť, že v krátkom čase to dokážeme. V prvom rade tu máme prijatie asociačnej e, dohody a potom dokončenie toho koordinačného mechanizmu. Rovnako pred časom sme prijali aj reformnú agendu. V júli 2015 e, sme schválili všetky veci v Bosne a v Hercegovine vrátane balíčka sociálnych, ekonomických a právnych zmien. V oktobri 2015 sme schválili detailný akčný plán, ktorý sa vykonáva. E, pokiaľ ide o plnenie týchto opatrení, tak to je istá ukážka toho, že naše úsilie môže byť považované za dôveryhodné, že na Rade ministrov Príjmame všetky opatrenia na aplikáciu týchto opatrení, ktoré sú už aplikované zhruba v 50 Tieto reformy sú veľmi dôležité na e, socioekonomickú obnovu Bosny a Hercegoviny a pre jej pokrok. A všetky tieto reformy majú jediný cieľ zlepšiť životnú úroveň našich občanov. Rovnako sme schválili všetky stratégie, ktoré sú v tejto agende. Najdôležitejšia je možno stratégia pre reformu e, súdneho a právneho systému, ktorá sa zakladá na štrukturovanom dialógu medzi Bosnou a EÚ. Táto stratégia je doplnená stratégiou boja proti terorizmu a extrémizmu. Máme tu aj plán boja proti korupcii, Prijali sme veľmi dôležité zákony, ako napríklad trestný zákonník, e, zákon o e, pohraničnej politike a zákon, ktorý upravuje finančný sektor a daňový sektor a rovnako aj e, pracov, zákony pracovného trhu. Tieto zákony a reformy boli schválené v rozličných kantónoch. Na, hovorím napríklad o tomto zákone, ktorý sa týka trhu práce a ten je platný v celej Bosne a Hercegovine. Rád by som zdôraznil, že tieto minuloročné reformy viedli k tomu, že socioekonomické parametre v Bosne a Hercegovine vzrástli a že e, táto tendencia bude pokračovať aj tento rok. E, bud, na, e, na, minulý rok sme mali rast 2,1 a Rovnako sa nám podarilo vytvoriť 18 tisíc nových pracovných miest. E, takisto sa zvýšila produktivita. Export sa zvýšil o 3,9 a e, zahraničný deficit sa znížil, rovnako ako aj počet turistov, ktorý narastol. Takže my sme teraz medzi desiatimi, desiatimi štátmi na svete, ktorí zaznamenali najväčší nárast turizmu Export rastie vo všetkých ekonomických sektoroch, v energetike, v poľnohospodárstve a v ďalších mm, typoch priemyslu. A to poukazuje na to, že naše výrobky sú čoraz kvalitnejšie a že je to uznané aj v Európe. Obchodný Uvádza sa, že najväčší objem eh, toho zahraničného obchodu je práve do krajín Európskej únie a v rámci eh, mandátu alebo funkčného obdobia tejto rady ministrov sme na seba vzali zodpovednosť spustiť a skompletizovať proces podpisu protokolu prispôsobenia SA, SIA, eh, ktorý súvisí aj s pristúpením Chorvátska, s ukončením týchto rokovaní toto predstavuje pre Bosnu Hercegovinu skutočne veľkú výzvu vzhľadom na dôležitosť tejto záležitosti z pohľadu hospodárstva, z pohľadu ochrany záujmov eh, domácich plnospodárov To na jednej strane a na druhej strane majú znapamätí skutočnosť, že prispôsobenie SA e je vlastne jedno z predpokladov budúceho členstva krajiny v EÚ mali sme rokovania medzi zodpovednými orgánmi a medzi orgánmi EÚ, tak tieto rokovania prebehli veľmi pozitívne a ja verím, že čo skoro budú tieto záležitosti uzavreté, tak aby sme mohli opäť potvrdiť, že sme sa zaviazali tomuto procesu pristúpenia k EU. Takisto sme zlepšili proces systému koordinácie, pokiaľ ide o európsku integráciu ktorý sa ľudovo nazýva koordinačný mechanizmus, ktorý si osvojili všetky úrovne vlády a správy, teda verejnej správy v rámci Bosnej a Hercegoviny. V rámci zlepšenia fungovania tohto mechanizmu e, sme absolvovali viacero stretnutí so zástupcami vládnych orgánov, ďalej s delegáciou aj Srbska, tak aby sme zohľadnili podnety, ktoré dostávame od vlády Srbskej republiky tak aby sme ich neskôr vedeli zapracovať do záverečného textu koordinačného mechanizmu. Nachádzame sa v záverečnom štádiu prispôsobenia a myslím si, že mechanizmus koordinácie bude schválený v súlade e, s dynamikou a s krokmi, ktoré boli navrhnuté, pokiaľ ide o predloženie dotazníka Bosne a Hercegovine. V súvislosti e, s touto činnosťou postupujú aj iné kroky, ktoré sa týkajú naplňania niektorých ďalších e, priorít, ktoré sa týkajú právneho štátu, e, s mimoriadným dôrazom na boj proti terorizmu, ďalšia hospodárska prosperita, regionálna spolupráca a ďalšia dôležitá vec z nášho pohľadu aktivácia plánu členstva v NATO pre Bosnu a Hercegovinu. Toto všetko sú nevyhnutné predpoklady na to, aby sme vytvorili stabilnú, udržateľnú, prosperujúcu Bosnu Hercegovinu a z pohľadu tých víziev, ktoré pred nami stoja, tak budeme naďalej e, toto úsilie vynakladať na to, aby sme zaznamenali pokrok v tých spomenutých oblastiach. Chcem opäť potvrdiť e, náš záväzok smerom k boju proti akýmkoľvek formám organizovaného zločinu a terorizmu a Minulý rok eh, bol výrazne navýšený rozpočet pre orgány na presadzovanie práva na úrovni štátu, tak aby sme zintenzívnili boj proti akýmkoľvek formám korupcie, terorizmu a zaviazali sme sa aj k ďalšej harmonizácii nášho legislatívneho rámca. Návštevy dôležitých predstaviteľov v Bosne a Hercegovine eh, počnúť s riaditeľom CIA, ako aj iných popredných predstaviteľov, tie nám umožnili eh, zlepšiť výsledky tomto, na tomto poli boli sme zrození a šokovaní nedávnymi teroristickými útokmi v Bruseli, v Paríži, v Libanone. A ochrana bezpečnosti po celom svete je našim spoločným záväzkom. Chcem zdôrazniť, že Bosna a Hercegovina odsudzuje veľmi dôrazne akékoľvek formy terorizmu, ktoré predstavujú závažné hrozenie medzinárodnú mieru a bezpečnosti. E, pracujeme na lepšej definícii našich štruktúr a na zapojení širšej komunity v rámci Bosnej a Hercegoviny, vrátane náboženských komunít v našej krajine, tak aby sme dokázali adekvátne reagovať na takúto globálnu hrozbu. Regionálna spolupráca predstavuje ďalšiu dôležitú prioritu pre Bosnu a Hercegovinu. E, dobre susedské vzťahy a regionálna spolupráca predstavujú jednu z najdôležitejších jeden z najdôležitejších cieľov, cieľov e, vonkajšej politiky Bosnej a Hercegoviny. Je to kľúčové z pohľadu dlhodobej stability a hospodárskeho rozvoja tohto regiónu. Bosna a Hercegovina zohráva dôležitú úlohu z pohľadu udržiavania stability a mieru e, v priestore Západného Balkánu. A preto nielen my v rámci Bosny a Hercegoviny, ale aj iní vysokí predstavitelia, činitelia v rámci regiónu majú zodpovednosť rozvíjať dobré susedské vzťahy s nami, s Bosnou Hercegovinou. Dôležitosť e, regionálnej spolupráce sa zvýraznila aj posledný rok. Zaznamenali sme veľký prelom, pokiaľ ide o ďalší rozvoj našich susedských vzťahov s tými bezprostrednými susedmi predovšetkým. E, prvýkrát za obdobie 20 rokov sa uskutočnilo spoločné, sa uskutočnilo spoločné zasadnutie týchto e, orgánov Bosnej Hercegoviny a Chorvátskej republiky. Plánujeme podobné stretnutie aj s ďalšími krajinami a my máme takisto dobré, dobrú spoluprácu v rámci integrácie, v rámci týchto snách a predpokladáme, že budúci mesiac sa s Chorvátskom uskutoční takéto stretnutie a takisto aj s vládou Čiernej hory. S nimi máme takisto veľmi dobrú spoluprácu. Nedávno sme podpísali dohodu o hraniciach eh, medzi teda Bosnou Hercegovinou, medzi Čiernou horou vo Viedni v roku 2015. E, chcem počiarknúť, že aj EU vďačíme do veľkej miery za posilnenie opatrení v rámci regionálnej spolupráce. E, chcel by som predovšetkým počiarknúť berlínsky proces, ktorý neznamená len politické, nemá len nejaký politický kontext, ale sú tam takisto otázky, ktoré sa týkajú infraštruktúry na Západnom Balkáne a prepojenia z EÚ. To nám umožňuje posilniť naše vzťahy pričom treba mať na pamäti, že berlínsky proces výrazne podporil e, ten európsky výhľad pre krajiny západného Balkánu. Samozrejme, niektoré významné problémy v rámci EÚ troška odsúvajú na vedľajšiu kola aj problémy v rámci západného Balkánu, ale sme radi, že tento výhľad existuje, že bol načetnutý a že dvere do EÚ ostávajú otvorené Rada ministrov iniciovala sériu aktivít smerom k zabezpečeniu príprav našej účasti na Parískom samite. Dúfame, že príde v Paríži k schváleniu dôležitých projektov vo veľmi významných odvetviach dopravy životného prostredia. Ako viete, Bosna Hercegovina predsedala Rade ministrov Rady Európy minulý rok a my sme dokázali, že vieme byť skutočne konštruktívnou prítomnosťou a nie sme len eh, nejakým no, pompárzom, tak povediať, tak, v takomto kontexte. Ďalej je tu otázka prevencie terorizmu eh, v súvislosti so zahraničnými bojovníkmi. Aj tu sme ukázali pripravenosť ako Bosna Hercegovina E, realizovať e, dôveryhodne všetky tie úlohy, ktoré na nás spadajú. A na záver, dámy a páni, e, sme presvedčení, že náš záväzok je úplne pravý a plnohodnotný, pokiaľ ide o naplňanie všetkých záväzkov smerom k naš, našej, náš členstvu v EÚ. A my veríme, že rada sa bude čoskoro zaoberať našou žiadosťou, a že požiada komisiu o vydanie stanoviska, čo by znamenalo veľmi dôležitý krok pre Bosnu a Hercegovinu, a ktorý sa viaže takisto aj k predloženému dotazníku pre Bosnu a Hercegovinu. Chcel by som ďalej zdôrazniť, že sa domnievame, že predloženie dotazníka by nemalo byť e, vnímané ako nejaké ocenenie. Je to skôr forma podpory e, v rámci procesu európskej integrácie pre Bosnu a Hercegovinu. Sme si plne vedomí dôležitosti tejto úlohy, ktorá je pred nami. Už sme iniciovali nevyhnutné prípravné kroky a iniciatívy, tak aby sme dokázali zabezpečiť odpovede na otázky v dotazníku. Chcel by som využiť túto príležitosť a veľmi sa poďakovať za vašu podporu, pokiaľ ide o naše reformné snahy v Bosne a Hercegovine. A osobitne by som sa chcel poďakovať za pozvanie rady, ktoré je jasne vyjadrené aj v uznesení, e, kde sa žiada rýchle, bezodkladné zváženie našej žiadosti. Podpora zo strany EÚ je pre nás mimoriadne dôležitá, ale sme si vedomi, že všetko sa odvíja od nás. Nemôžeme to, nemôžeme to však dosiahnuť bez vašej pomoci, bez vašej jasnej podpory, bez e, tohto nie je náš výhľad tak jasný, tak istý. Chcel by som sa teda ešte raz poďakovať za možnosť e, sa vám prihovoriť Chcem počiarknúť dôležitosť takéhoto typu schôdz. Je treba takéto typy stretnutí realizovať čo najčastejšie aj v nadchádzajúcom období, pretože to je kľúčom k procesu európskej integrácie Bosnej a Hercegoviny. Ďakujem pekne, vážený pán premiér. Dúfam, že vy budete architektom všetkých týchto reforiem počas vášho pôsobenia na tomto poste a vďaka tomu dôjde k pokroku na ceste e, k európskej integrácii. Bosna a Hercegovina budú e, skutočne tou krajinou, kde európska dynamika bude rýchlejšia. Vy budete lídrom tohto reformného procesu. Teraz sa prihlásilo do rozpravy 6 kolegov. Žiaľ, náš čas už e, vypršal, čas vyhradený pre túto schôdzu a preto vás poprosím o stručnosť. A štvrtok ešte sa uvidíme v Sarajeve s pánom Zvizdičom, najskôr pán Preda a potom ďalší. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán premiér, dovolte, aby som vás privítal. Ste tu medzi priateľmi Bosny a Hercegoviny. Viete, ako sa diskutovalo o uznesení a ako dopadlo hlasovanie. Jasne podporujeme vašu krajinu. Blahoželám vašej krajine za tú odvahu viesť e, reformy. Mnohé sa už uskutočnili a podporujeme vás e, v rýchlom riešení troch eh, otázok, eh, vďaka ktorým eh, sa ľahšie udeli štatút kandidátskej krajine, krajiny Bosne Hercegovine. Vy ste ich naznačili. Implementácia, mechanizmus, adaptácia dohody o pridruženia stabilite. Nebudem sa teda k tomu vrácať. Dúfam, že e, dosiahnete cieľ, ktorý ste si stanovili, teda že ten štatút kandidátskej krajiny získate v roku 2017. Mám na vás jednu otázku. A síce, je to trošku háklivá téma, pretože miestne e, voľby boli pred týždňom e, zvolané ústrednou volebnou komisiou. Všade okrem mesta Mostar. E, tá situácia nás trošku znepokojuje. Chcem vedieť, čo si o tom vymyslíte, ako by sa to dalo vyriešiť. Ďakujem vopred za odpoveď. Ďakujem, pán e, Preda. Ďalší. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu prítomnosť, pán premiér. Ďakujem za všetko, čo ste spravili. E, chcem vám zablahoželať. Naozaj. Mám dve otázky. V roku 2014 v novembri bol navrhnutý tzv. nový prístup k, EÚ. Uplynulo, eh, odtedy, uplynulo tedy rok a pol. Už sa teda nedá hovoriť až tak o novom eh, postupe, pretože to vyplýva z tých predchádzajúcich krokov a preto sa vás pýtam, eh, ako predsedajúceho Rady ministrov, čo si myslíte po tom roku a pol? je tu eh, makroekonomická jednota eh, v Bosne a Hercegovine. Eh, nie je totiž to možné dôležité politické stratégie v oblasti energetiky a dopravy presadiť na úrovni štátu. Druhá otázka. Sledujem aj tlač v Bosne a mal som pocit, že je vysoká miera nezamestnanosti u mladých. Vy ste povedali, že je to e, priorita e, na e, úrovni všetkých regiónov, boj proti tejto nezamestnanosti mladých, ale zdá sa, že práve tí mladí sú ako keby obeťou diskriminácie. Treba ich zapojiť do toho ozdravenia ekonomiky Bosny a Hercegoviny Neviem, či je to možné s medzinárodnými e, finančnými e, dohodami. A možno, že práve s tými medzinárodnými finančnými inštitúciami treba bojovať e, v snahe proti nezamestnosti mladých. Oni sú tí najproduktívnejší a tým by sa mohla zmeniť sociálna situácia v krajine. Ďakujem teraz ďalší, kolega Radoš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja chcem povedať, že som veľmi rád, že e, Bosna a Hercegovina dosiahla taký pokrok, ako e, dosiahla aj pokrok na ceste k EÚ a európskej integrácii. I je jednoduchšie komplikované problémy e, riešiť v dobrom v dobrej ekonomickej klíme. Vy ste hovorili o dvojpercentnom náraste zamestnanosti, o znížení o 9 e, deficitu zahraničného obchodu, hovorili ste aj o vývoze. E, takže v takomto kontexte sa ľahšie e, uskutočňujú ťažké reformy, ktoré pred vami ešte stoja. Chcel by som počuť viac o tom hospodárskom e, raste, na akom základe stojí, ako je stabilný a ako sa môžeme spolahnúť na to, že e, sa v tom bude pokračovať. Ďakujem pekne, kolega Radoš, pán e, Kozo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel položiť otázku ohľadne niečoho, čo nás veľmi znepokojuje. Nie iba pokiaľ ide o požiadavky zo strany chorvátskej strany ohľadne územia a e, veľmi nás znepokojujú výroky e, ministra kultúry, ktorý glorifikuje e, fašizmus chorvátsky a je negacionistický voči židovskej populácii. Aká je situácia v Bosne a Hercegovine? Je tu tiež takáto nejaká hrozba? Ďakujem. vi ste kolega Permuj stvarno malo sad... Pán Permuj, možno ste to teraz prehnali. E, pýtate sa na niečo, čo nejako nesúvisí s návštevou pána Zvizdiča v Európskom parlamente, takže priamo neodpoviem. Pani Šujica teraz ako ďalšia. Tiež príslušná pre Bosnu a Hercegovinu. Ďakujem. Andrej, a ja som teraz trošku zmetená po tom, čo povedal kolega. Hovorilo o vzťahoch s Chorvátskom, to nejako nesúvisí s Bosnou a Hercegovinou. Dúfam, že to okamžite aj objasníme. E, pán Zvizdič, ďakujem za vaše slova na pôde nášho výboru. Vy ste sa zasadili e, za pokrok vašej krajiny. E, socioekonomická situácia je ešte trošku labilná. Rast nie je ešte e, úplne silný, ale keď sme počuli napríklad o tom, ako stúplo HDP, ako sa znížila nezamestnanosť. Možno, že by ste nám ešte mohli vysvetliť to, ako si vysvetľujete toto ozdravenie ekonomiky? Vy ste e, povedali, že už sa medzi časom trošku zmenili priority krajiny a že socioekonomická situácia je teraz e, absolútnou politickou prioritou. Ale mám otázku ohľadne Republiky Srbskej. E, vy ste povedali, že sa vám dobre pracuje na všetkých úrovniach v rámci tejto federácie, ale e, platí to aj e, vo vzťahu s Republikou Srbskou. Aj táto e, Republika Srbska sa úprimne stotožňuje s európskou cestou alebo integráciu vníma ako podkopanie vlastnej autonómie. Ďakujem, pán Kán. A ja vám chcem povedať, že sme veľmi radi, že ste tu medzi nami. Ja som tieňovým spravodajcom pre Bosnu a Hercegovinu a my ako socialisti sme veľmi radi, že ste eh, podali žiadosť o členstvo v EÚ. Tešíme sa na pokrok, eh, aj keď ste ho už naznačili. Mnohé otázky už odzneli, ale ja sa chcem opýtať, eh, na niečo, čo tu už čiastočne odznelo, aj keď sa nás to naozaj e, týka. E, e, mestská vláda v Mostare. Je tu rozhodnutie v roku 2008 a 8 rokov sa nekonali žiadne miestne voľby, takže vlastne tam je odopreté právo voliť obyvateľom. To nás nepokojuje moju skupinu. A druhá vec, ja to chápem tak, že e, možné riešenia krízy e, vytvárajú e, vlastne ako keby dvojaký prístup, jeden pre Bosniakov a druhý pre Chorvátov. To ma znepokojuje, pretože ak by to tak bolo, tak by to bol krok vzad a nie vpred. Takže keby ste nám to mohli ozrejmiť, ako uvažuje vláda. Ďakujem, pán Kán. A ešte na záver pán Ivo Weigel. Dobrý deň. Pán e, premiér, srdečne vás vítam. Som veľmi rád, že ste dnes prišli s dobrými správami medzi nás údaje, ktoré ste uviedli o hospodárskom raste, tie sú niečím novým a pozitívnym. A je to ja dúfam, že ešte sa dá využívať tlmočenie ale budem teda pokračovať v angličtine. E, som e, rád, že ste teda uviedli pozitívne údaje o hospodárskom raste. Som rád, že hovoríme o Bosne a Hercegovine e, nejako o probléme v kontexte rozširovania a súdržnosti juho východnej Európy a potenciálnych budúcich členských krajín. E, jeden bod e, súdržnosť. Čo sa týka tolerantnosti medzi e, jednotlivými obyvateľmi Bosny a Hercegoviny. To je veľmi dôležité. Bolo to tak v minulosti, bude to tak aj v budúcnosti. Chcem sa vás teda opýtať, ako vnímate tento prvok vašej vyvíjajúcej sa štátnosti a aké hrozby vidíte s tým, keby sa Bosna a Hercegovina videla ako možný zdroj e, moslimského extrémizmu, islamistického extrémizmu. Aký je váš pohľad na tento fenomén? Lepo, kolega Weigel. Ďakujem, pán Weigel. Teraz pán predseda ministerskej rady, máte zhruba 7 minút, aby ste mohli na všetko odpovedať. Eh, Ďakujem pekne. Chcem sa všetkým poďakovať za otázky, aj za váš záujem o Bosnu a Hercegovinu. Začnem po poradí. Pán Preda, pán Kán. Tu asi odpoviem na obe vaše otázky. Pýtali ste sa na mesto Mostar. Je to v súčasnosti dôležité v Bosne a Hercegovine. Otázka volieb v Mostare tým sa zaoberá náš parlament. Ministerská rada sa nezúčastnila na tomto procese, ani zapojená do e, eventuálneho riešenia. Chcem vám však e, jasne povedať jasne, aké sú zásady, ktoré platia pre všetkých. A e, týkajú sa teda aj Mostaru. Pán Kán povedal, že sa e, to mesto nerozdelí na dve volebné, e, e, dva volebné subjekty. Na jednej strane Bosniaci, na druhej strane Chorváti. To by nebolo dôveryhodné. Sú tu dva piliere nemôže dôjsť e, na delenie pozdĺž etnických línií v Mostare pri voľbách a konečné riešenie musí odzrkadlovať jednotu tohto mesta. E, na týchto dvoch pilieroch e, stoja všetky návrhy. Potom sú možno ešte interné alternatívy, či by boli jeden starosta alebo dvaja alebo traja e, predstavitelia, ktorí by e, sa striedali na tomto poste. Uvidíme. Áno, hrozia kroky vzad. To by mohlo mesto Mostar e, rozdeliť. Ide o mesto, ktoré by mohlo byť naozaj úžasné Mm, mohol by to byť príklad pre ostatné mesta v Bosne a Hercegovine. A potom otázka kolega Tonína. Vy ste povedali, že sú tu rozhodnutia e, ministerskej rady spred 8 rokov. Ten dokument naďalej podporujeme Ďaká tomu je naše hospodárstvo silnejšie a došlo v naši, našej krajine k zmenám. Bosna a Hercegovina už nie je roztrieštený trh, čím ďalej, tým zjednotenejší hospodársky priestor je to. Ale skonštatovali sme tiež, že je ďalšia harmonizácia potrebná. aj v záujme dodržiavania ústavy e, potrebujeme takúto e, jednotnosť. A tu musíme sa držať prioritných projektov. Zatiaľ to platí pre oblasť dopravy, e, energetiky a životného prostredia. Zameriavame sa hlavne na tú dopravnú stratégiu. Až po summit v Paríži to bude ukončené a dúfame, že to potom bude odzrkadlovať priority Bosny a Hercegoviny. Potom e, samozrejme aj otázka vzťahu medzi e, tými jednotlivými zložkami spoločnosti. možno, že to dokonca bude v kontexte kantónov. Spoj Lašva Trávnik patrí k tým piatim prioritám v oblasti dopravy viac do hĺbky nepôjde. Ide o miestnu e, cestu rýchlej komunikácie, ale to je príklad e, riešenia e, problémov na miestnej úrovni. Dúfam, že E, sa zvýši inklúzia a konzistentnosť v Bosne a Hercegovine. Potom nezamestnanosť mladých, e, to je veľký problém, predstavuje zhruba 24 ale Nie, pardon, to je celková miera nezamestnanosti a z tých 24% nezamestnaných 60% je, e, sú mladí. uvidíme, či sa to podarí vyriešiť vďaka súkromnému sektoru alebo vďaka medzinárodnej e, pomoci. Každopádne treba týmto e, mladým dať e, prácu. Snažíme sa pomôcť mladým. Minulý rok 7 tisíc mladých ľudí naozaj aj našlo prácu. <clears throat> Žiadali sme aj e, Washingtonov finančnú pomoc. Dúfame, že to budú dobré e, úverové podmienky a potom tie prostriedky využijeme v hlavných e, hospodárskych oblastiach, vždy so zameraním na mladých. V uplynulých piatich rokoch zhruba 50 miliónov dolárov sme e, použili práve na mladých. Pán Radoš, pre nás je hospodársky rast v našej krajine dôveryhodný, pretože stojí na vývoze aj kvalita konkurencieschopnosť e, našich produktov sa zvýšili Všetko samozrejme závisí od kvalifikovanej pracovnej sily. Je to teda nárast v oblastiach, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité, ako napríklad lesníctvo. 520 miliónov eur sme mohli získať vďaka vývozu eh, dreva, ale takisto e, obuvnícky, textilný, automobilový priemysel. E, a to nehovorím vôbec o vývoze v oblasti energetiky. Takže patríme k desiatim krajinám, kde je e, zaznamenaný hospodársky rast. Samozrejme ide alebo zahrňa to aj oblasť cestovného ruchu. 20, o 21 vzrástla aktivita v oblasti cestovného e, ruchu, aj počet e, prenocovaní e, vstúpol. Pani Šujica, ďakujem za podporu aj za milé slova. Všetci politickí lídry podpísali eh, nový postup na ceste k európskej integrácii. Ani zo strany Republiky Srbskej nie je niekto, kto by eh, proces európskej integrácie nebol podporil. Či to je niekedy menej Eh, okatá podpora. Možno áno, ale môžem povedať, že už 8 mesiacov eh, pracujeme na mechanizme koordinácie. Je tu istý eh, rozkol. Možno, že by sa dalo viac hovoriť o tom, kto ako chápe európsku integráciu A ešte ďalšia otázka na mojom zozname. Ivo Weigel zo Slovenska mal iba eh, jednu pripomienku. V Bosne a Hercegovine nie je žiadna bosňačtina. Eh, sú tam tri jazyka, jazyky, srbština a chorváčtina tiež. Takže si myslím, že sme e, odvedli dobrú prácu v boji proti extrémizmu a terorizmu. Bosna a Hercegovina e, je jednou z krajín, kde bol zakotvený zákon na boj proti týmto úkazom. Islamská komunita taktiež prijala prehlásenie, v ktorom sa jasne vyjadrila k e, príslušníkom mm, našej krajiny, ktorí by pôsobili v bojových jednotkách v zahraničí. Takže tie zákony e, platia pre všetkých. Úrady v Bosne a Hercegovine vás môžu uistiť o tom, že boj proti extrémizmu a terorizmu e, vykazujú dobré výsledky. A ešte na záver, my e, na Západnom Balkáne, alebo ako ja radšej hovorím, vo východnej Európe e, máme za cieľ stabilitu. Je to pre nás rozhodujúce a preto spolupráca v kontekste západnej, západného Balkánu je e, veľmi dôležitá v oblasti ochrany e, hraníc, policie, e, spravodlivosti. Dúfam, že sa v tom bude pokračovať, pretože výzvy sú spoločné, ako napríklad boj proti terorizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Zvizičovi aj za vysvetlenie reformného procesu a za odpovede na naše otázky. Tešíme sa na našu návštevu Sarajeva budúci týždeň. Toto bol podľa mňa dobrý začiatok. Želám vám e, veľa e, úspechu na vašej ceste e, reforiem. Želám vám aj dobrú spoluprácu dnes a zajtra mm, bude e, zasadať e, Adriatická rada pre e, stratégiu. Aj tam pôjde o európsku integráciu. Takže ešte raz vám ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli, pán Zvizdič. Takže týmto končíme toto zasadnutie, ale teraz bude pokračovať zasadnutie delegácie pre Sarajevo. Veľmi e, stručne iba 30 sekúnd, pretože máme všetci aj ďalšie záväzky. A to 40 sekúnd minút. Ali ti gotovo odmah, ja ću samo izgovoriti što je. Okay, dear colleagues, I will just say for all of us who are going to Mostar and Sarajevo, you have received the documentation.